Prosím vás, zaujmite svoje miesta. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia a schválené texty sú vám k dispozícii. Ak nie sú námietky, tak budeme považovať zápisnicu za schválenú. Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a komisie o poučení, ktoré by sme mali vyvodiť e, pre nukleárny, pre jadrový priemysel v Európe po nehode v Japonsku. V mene rady dostáva slovo pani Dury. Bien, señorías, Dámy a páni, máme tu teraz takéto nádherné predstavenie, môžeme ho poobdivovať. A teraz prosím vás, buďte takí láskaví, aby mohlo zasadnutie normálne pokračovať. Zaujmite svoje sedadlá, posaďte sa a prosím vás, odstráňte vizuálne prvky, ktoré nie sú náležité a nepatria na plénu. Señora tiene usted la palabra. Muchas gracias. Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő. Vážený pán predseda, eh, pán komisár, dámy a páni, poslankyne, poslanci, v prvom rade by som chcela privítať pokračovanie diskusie, ktorú sme minulý mesiac začali. Je to dôkazom toho, aká je tá vec vážna. A Eh, vidíme to aj na emocionálnych reakciách eh, na situáciu v Japonsku. Inštitúcie EÚ sa tiež riadne zaoberajú toto tému. Chcem tiež opätovne potvrdiť naše odhodlanie eh, konkrétne a kontinuálne podporovať Japan, Japoncov, či už v oblasti humanitárnej pomoci alebo jadrovej expertízy. 25. marca e, to jasne zdôraznila aj Európska rada a chcela by som opätovne zdôrazniť, že maďarské predsedníctvo konalo bezodkladne, najmä pokiaľ e, ide o jadrové riziko. Hneď na začiatku by som chcela e, rozprúdiť tie možno nesprávne dojmy, ktoré vo verejnosti môžu byť, pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť my, eh, a že by EÚ sa len teraz zobudila vo svojej reakcii na externú krízu. Vôbec to nie je pravda. Eh, jednak v Európe máme viac než 25 rokov právne záväzný rámec v tejto oblasti, ktorý dolaďujeme a naposledy e, sme ho novelizovali smernicou jadrovej bezpečnosti v roku 2009. Na druhej strane, keďže jadrová bezpečnosť je pokračujúcim procesom, prebiehajúcim procesom, ktorý, v ktorom dolaďujeme pravidlá, predpisy, e, vždy sa môžeme ponaučiť z udalostí, ako bola Fukushima aby sme e, pravidelne revidovali bezpečnosť e, jednotlivých e, zariadení. Európska rada potvrdila, že EÚ by mala postupovať následovne. Kombinovať bezpečnosť v teréne s, so posilneným regulačným rámcom. V prvej oblasti reakcia EÚ bude formou komplexného hodnotenia bezpečnosti a rizika, to je ten tzv. záťažový text, test jadrových elektrární v Európe mm, a modality a rozsah by sa mali vypracovať vo svetle nedávnych udalostí, aby sa plne využili všetky poznatky, ktoré máme k dispozícii. Potom je tu eh, European Nuclear Safety Regulation Group, a členovia tejto skupiny pre bezpečnosť, jadrovú bezpečnosť, čo sú národní nezávislí regulátori, ktorí by mali definovať modality takéhoto posudzovania. Dúfame, že to bude do polovice maja pripravené a takto by sme mohli e, spustiť hodnotenie už možno do leta. Viaceré členské štáty a prevádzkovateľia priemyslu e, by mohli sa podrobiť tejto revízii e, ešte Eh, v tomto roku a prvé ponaučenia by sme z toho mohli vyvodiť koncom roku. Druhá vec, regulačný rámec. Európska rada poverila komisiu, aby revidovala existujúci právny a regulačný rámec, pokiaľ ide o bezpečnosť jadrových zariadení, aby navrhla zlepšenia, ktoré by mohli byť potrebné. Eh, medzičasom by sme mali naďalej pracovať na legislatívnom rámci. Mali by sme prijať navrhovanú smernicu o riadení a, a obchádzaní s vypálenými článkami a radioaktívnym odpadom. Um, a potom je tu uh, takisto e, táto smernica, ktorá sa zaoberá e, jednoznačne pravidlami bezpečnosti, ktoré sa musia uplatniť na celý životný cyklus jadrových zariadení. Tretím krokom by mohlo byť, že by sme požiadali susedné tretie krajiny, ktoré by sa e, pridali k nám v tomto hodnotení a aby tiež zvýšili svoje bezpečnostné, bezpečnostné štandardy. Bezpečnostné štandardy samozrejme a obavy e, Samozrejme sa neobmedzujú len na jadrovú energiu, e, myslím, že na všetky zdroje energie. Nemôžeme dovoliť, e, aby niektorá dodávka energie bola významnejšia, než je ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie. Ako viete, súčasná situácia v Európe je taká, že energetické mixy členských štátov sa diverzifikujú a to je rozhodnutie každého členského štátu. Ostane to nezmenené, je to v právomociach členských štátov. Napriek tomu môžeme pokročiť, pokiaľ ide o spoločné ciele, môžeme e, sa uberať k spoločnej energetickej politike. E, tento rok sa začneme zaoberať energetickým plánom cestovnou mapou 2050, kde zvážime e, príspevky v prínosy všetkých zdrojov energie k dosahovaniu našich záväzkov v oblasti klimatických zmien, pričom samozrejme musíme splňať ciele energetickej politiky, bezpečnosti dodávok, odrateľnosti a konkurencieschopnosti. Samozrejme, členské štáty majú slobodu, pokiaľ ide o svoje rozhodovania, ale všetko toto navzájom súvisí a preto by sme si mali vypracovať spoločnú koncepciu toho, čo sú prostriedky energetickej politiky na investície, energetické ceny a inováciu. Jadrová energia predstavuje 30 ehm, európskej E, energie mm, a mm, žiaden zo 14 členských štátov, ktoré sa rozhodli vyžovať jadrovú energiu, sa nemôže rozhodnúť definitívne e, zatvoriť svoje jadrové elektrárne bez koordinácie s inými členskými štátmi a táto koordinácia musí samozrejme zohľadniť aj alternatívne zdroje a e, otázky sieti Predsedníctvo plánuje zorganizovať mm, veľmi dôslednú výmenu názorov k týmto predpokladom a scenárom na neformálnom zasadnutí ministrov e, pre energetiku v máji. No a v neposlednom rade hovoríme tu aj o spoločenských otázkach. Je teda dôležité komunikovať s verejnosťou, aké sú predpoklady, z ktorých vychádzame a aké sú výhody a nevýhody našich energetických rozhodnutí. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi komisárovi Ettingerovi. Pán predseda, pani ministerka Jury, dámy a páni poslankyne poslanci. Strašné zemetrasenie 11. marca a potom vlny tsunami, ktoré viedli k jadrovej nehode s mnohými škodami v jednotlivých blokoch, spôsobili škody, ktoré dodnes nie sú vyriešené. Nebol, nebolo to nič úmyselné, je to zložitá situácia, ktorú je nutné riešiť z technického hľadiska a musíme si uvedomiť, že je to veľmi dôležité pre hospodárstvo a energetiku v Európe ako aj mimo Európy. Už 11. marca sme, sme pozvali poslali pozvánku na skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa stretla 15. marca. Tam sme sa stretli s zástupcami energetiky, ako aj spoločnosťami, ktoré stavajú jadrové elektrárne. A potom sme pripravovali zasedanie rady, ktoré pred niekoľkými dňami poverilo komisiu, ako aj národné atomové úrady, aby vykonali stresové testy, aby preverili bezpečnosť a aby zabezpečili najvyššie bezpečnostné štandardy v našich elektrárniach. Odtedy pracujeme na previerke. Generál, moje generálne riaditeľstvo, ako aj ja s mojimi pracovníkmi v týchto dňoch pripravujeme katalóg kritérií, ktoré predtým, ako budú odsúhlasené, budú E, transparentne doručené vám, ako je oznámené verejnosti. Ide tu o požiadavky, ide tu o ohrozenie, napríklad zemetrasením, ide tu napríklad o rôzne typy ohrozenia jadrových elektrární, napríklad v blízkosti Atlantiku, alebo v prípade záplav. Ide tu o procesy v rámci jadrových elektrární, ako je možné zabezpečiť chladiace systémy, ako je možné zabezpečiť generátory, núdzové generátory elektrické energie a potom sú to ďalšie témy, ako napríklad kybernetické útoky, alebo teroristické útoky, alebo zrútenie e, lietadla na jadrovú elektráreň. To sú ďalšie faktory, ktorými sa budeme zaoberať. Vychádzame z toho, že približne v polovici mája na plánu zasadaní ENSREG, čo je teda spoločenstvo národných dohľadných orgánov, sa uzavrú tieto kritéria. To znamená, že od polovice roka do konca roka sa vykoná e, hlbok, hlboká previerka bezpečnostných štandardov vo všetkých jadrových elektrárniach v Európe. Nadviazali sme kontakty s vládou Ruskej federácie a Ukrajiny a v najbližších dňoch tieto kontakty nadviažeme so Švajčiarskom a s Arménskom. Okrem toho sa obrátime na štáty, ktoré plánujú postaviť jadrové elektrárne ako Turecko alebo Bielorusko za účelom toho, aby sa uplatňovali čo najvyššie štandardy, aby tam boli eh, aby boli predložené kritériá, ktoré by sa boli relevantné z hľadiska bezpečnosti a takto sa snažíme komunikovať so susednými štátmi Európskej únie. Vieme, že zodpovednosť za energetický mix a teda aj za samotnú energetickú techniku a tým pádom za jadrové elektrárne alebo ostatné technológie je na členských štátoch. V posledných dňoch sa ukázalo, že členské štáty majú záujem si ponechať tieto kompetencie. To znamená, že rozhodnutia o jadrovej energetike Európskej únii nie je možné riešiť na úrovni EÚ na základe tých zmluv, ktoré máme. Ale čo sa týka tých stres testov, ktorých sa majú všetci zúčastniť, tu ide o to, aby sa našiel spoločný menovateľ, aby sa preverila bezpečnosť a to na úrovni všetkých štátov bez ohľadu na to, či majú jadrovú energiu alebo nie. Zmerme si tak, že napríklad vo Francúzsku sa produkuje z jadra 67% elektrickej energie, v Rakúsku 0, tak sú to veľké rozdiely. V Nemecku sa napríklad diskutuje o skrátení životnosti jadrových elektrární, elektrární. V Taliansku a Polsku sa diskutuje o tom, či by sa mal ďalej rozvíjať jadrový potenciál, alebo v prípade Polska, či sa má vôbec postať prvá elektráreň. Popri bezpečnostných previerkách ide o transponovanie smernice o jadrovej bezpečnosti, to má nastať v polovici tohoto roku. A potom do roku 2014 sa má vykonať hodnotenie smernice o bezpečnosti jadrových elektrární, to, čo ste vlastne schválili, sa má preveriť a do konca roka vám predložíme určité úvahy, ako by bolo možné posilniť tú smernicu, keďže bolo dôležité doteraz vlastne vytvoriť nové orgány a zabezpečiť vôbec fungovanie, ich fungovanie. Budú predložené návrhy, ktoré sa týkajú jadrového odpadu. Predložila to vlastne už komisia, zaoberali sa tým jednotlivé výbory. A toto je príspevok smerom k spoločným krokom na to, aby sa garantovala čo naj, najväčšia bezpečnosť. Vieme, že bezpečnostné previerky potom budú viesť k e, dobrovoľným dôsledkom v členských štátoch. Ale ja sa spolieham na určitú taktiku. Vychádzam z toho, že bezpečnostné previerky a s tým prepojené nevyhnutné opatrenia, ktoré vypracujú experti, e, vychádzam z toho, že členské štáty to akceptujú a implementujú to pre svoje jadrové elektrárne. Veľmi rád vás budem polovici maja opätovne informovať o tom, ako vlastne vyzerá ten návrh, ktorý sa týka jadrovej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Za EPP na dve minúty pani Wortmann-Kohl. Eh, Pán predseda, dovolte mi, aby som najskôr poďakovala komisárovi Oettingerovi za to, že i hneď reagoval na túto tému jadrovej bezpečnosti hneď po eh, katastrofe v Japonsku. To je mimoriadne dôležité pre bezpečnosť našich občanov. Táto japonská jadrová katastrofa ukazuje, že je potrebné zmeniť našu reglementáciu v oblasti jadrovej bezpečnosti a spolu s radou a komisiou my zohrávame v tejto úlohe naozaj dôležit, e, dôležitú úlohu. Potrebujeme e, testy jadrovej bezpečnosti na celoeurópskej úrovni. A potrebujeme byť uistení o bezpečnosti všetkých zariadení a potrebujeme aj verejnú správu a potrebujeme najvyššiu mieru e, testov o jadrovej bezpečnosti a príslušnú správu. Predpokladám, že ste pracovali harmonizovane s členskými štátmi a že vlastne to použijete ako základ vašej nasledujúcej práce. Ak tieto testy nedopadnú dobre, tak my si želáme, aby tu bol záväzok i hneď napraviť všetky zistené problémy, aby sme i hneď e, a navždy uzatvorili chybné jadrové elektrárne. Ale takisto sa to týka aj e, tých elektrární, ktoré sú na hraniciach a blízko našich hraníc. To je ešte dôležitejšie ako samotné elektrárne v EÚ. Je potrebné preskúmať mieru rizika. Jadrová energia je, je jednoducho takým zdrojom energie, bez ktorého sa nezaobídeme. Pokrýva veľkú časť potrieb elektrickej energie a e, nemá e, emisie CO2, ale je dôležité myslieť na budúcnosť a preto potrebujeme už odteraz politiku obnoviteľných energetických zdrojov čo najbezpečnejších. Ďakujem pani Wortmanto a teraz za socialistov pani Úvskok. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár. Jadrová energia je zdrojom energie, ktorý sa odlišuje od iných. V extrémne krátkom čase sa dá uh, Ehm, spôsobiť obrovská škoda v krajinách, na ľuďoch a na budúcich generáciách. A preto som rada, že ehm, Zatiaľ je tu veľké odhodlanie, pokiaľ ide o bezpečnostné otázky jadrovej energie v tomto parlamente a dúfam, že sa tak dopracujeme k jasným a presným ehm, spoločným rozhodnutiam v našom parlamente. Jadrová energia sa nedá regulovať a kontrolovať len na národnej úrovni. Jadrová energia nepozná národné hranice, ale ani európske hranice a preto e, diskusia o bezpečnosti a bezpečnostné práce musia mať veľmi širokú agendu. Je dôležité, aby sme na tomto pozadí čo najjednotnejšie rozhodovali v parlamente, aby sme aspoň raz odhľadli od toho, že určite máme rôzne názory na otázky jadrovej energie, ale tu ide o to, aby sme presadzovali náš spoločný záujem tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska bezpečnosti. Čo sa týka tej dlhšej perspektívy, um, môže byť e, e, no, neudržateľná situácia, čo sa týka našeho sústačného zásobovania energiou a musíme mať diverzifikovanejší energetický mix, musíme samozrejme e, viac klásť dôraz na efektívne využívanie energie, na využívanie obnoviteľných zdrojov, no ale e, to nepostačuje, musí to byť len začiatkom nového mm, zostavenia energetického systému, nového smerovania udržateľným spôsobom. No a potrebujeme mať takú stratégiu, ktorá uh, postupne bude odporávať jadrovú energiu e, z dlhodobého alebo strednodobého hľadiska. Ďakujem. Ďakujem pani Ovskok. A teraz za ALDE dávam na 1,5 minúty slovo pani Ek. Thank you, chair. Uh, events... Ďakujem, pán predseda. Tragické udalosti v Japonsku odhalili nielen eh, chyby a nedostatky v japonských eh, reaktoroch, ale Fukushima ukázala aj nedostatky v medzinárodnom systéme zabezpek a bezpečnosti v jadrových elektrárniach. Eh, mnohí Európania sa dnes obávajú jadrovej bezpečnosti tu v Európe a preto je dôležité, aby Európska únia komplexne zhodnotila svoj postoj k jadrovej bezpečnosti. Názor liberálnych demokratov je, že navrhované zaťažové testy, e, e, ktoré predložila rada, sú príliš slabé. Nemali sme e, kontrolovať len technológiu a geografiu, ale celú bezpečnostnú kultúru a pripravenosť reagovať na rôznorodé katastrofické scenáre. Pán predseda, je tiež absolútne rozhodujúce, aby tieto testy boli povinné, aby vychádzali zo spoločných a transparentných komunitných kritérií, kritérií spoločenstva. Malo by byť každému jasné, že nemôžeme nechať na vlády a národné orgány, aby sa kontrolovali samotné tie tieto záťažové testy by mali realizovať nezávislé experti plno, plne transparentne. Všetky fakty musia byť zverejnené pod kontrolou komisie. Toto je dnes jediná dôveryhodná alternatíva pre túto technológiu. Takisto potrebujeme komplexnú revíziu legislatívy EÚ e v oblasti jadrovej bezpečnosti. IAEA um, e e, má svoje zásadné bezpečnostné princípy, ktoré by sa mali predaviť tiež na úrovni EÚ, na podrobnejšie a prísnejšie požiadavky. Mechanizmy pravidelnej revízie a uplatňovania bezpečnostných štandardov členských štátov tiež musia byť povinné. No a v neposlednom rade musíme hľadať alternatívne zdroje energie a efektívnejšie využívanie energie. na čase, aby sme sa rozhodli o záväzných cieľoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ek a za skupinu zelených a zelená liberálna aliancia, pani eh, Harms. Ďakujem, pán predseda. Pán Oettinger, viete, že neza, nedôverujem vašim zaťažovým testom. A poviem vám prečo. Myslím, že nie je to dobré, že definícia kritérií um, tej previerky a hodnotenia výsledkov je v ruke národných orgánov a kontrolných e, orgánov, ktoré boli mm, aj doteraz príslušné realizovať e, kontrolu jadrových e, zariadení v Európe. Takže budú to tí známi papenheimskí, ktorí si navzájom budú osvedčovať, že jadrové zariadenia boli bezpečné, sú bezpečné a budú bezpečné. Alebo naozaj si myslíte, že národné kontrolné orgány teraz zrazu dospejú k výsledku, že doteraz odviedli zlú prácu a boli príliš tolerantní. Ja si to nemyslím, pán Oettinger, a vy ste nepovedali, ako chcete zabezpečiť, že teraz zrazu e, vtiahne do celého tohoto kontrolovacieho systému nezávislosť. Dobrovoľnosť tých záťažových testov je ďalším dôkazom toho, že ich nemôžeme brať úplne vážne, tak vážne, ako by sme ich mali a mm, chceli brať. Ale môžete to ešte vylepšiť, môžete zaručiť, že tu budú nezávislí experti, môžete zaručiť, že naozaj sa preverí všetko a neurobia sa len papierové štúdie v zmysle toho, čo som označila za ten systém starých papenheimských, pretože všetci sa už 10 ročia poznajú, kamarátia, e a doteraz vždy tolerovali aj tie najvyššie rizika. Takže môžem povedať, že my zelení očakávame, že tie záťažové testy budú vyzerať tak, že sa naozaj ukáže, ktoré zariadenia už sa naozaj nedajú tolerovať a ktoré zariadenia musia byť e, zo siete odpojené ako prvé. Ak majú byť tie e, záťažové testy naozaj e, nejakým mílnikom v Európe, tak Musí to byť základ pre nejaký plán odklonu od jadrovej energie, ktorý by začal teraz a v roku 2025. Ak všetko dobre pôjde, tak by sa to v Európe mohlo aj ukončiť. A ešte jednu vec by som chcela konkrétne poprosiť, pán Oettinger. V posledných dňoch ste dávali mnohé interviá, hovorili ste napríklad v Nemecku, že už teraz viete, ktoré jadrové elektrárne neprejdú týmito záťažovými testami, alebo že sú tam nejaké. Takže prosím vás, pomenujte ich, pretože ak ide napríklad o Fessenheim, to je jadrová elektráreň, ktorá nie je chránená ani proti povodňam z Rínskeho kanálu, ani proti uh, zemetraseniam, ako povedala francúzska do, uh, agentúra dohľadu, tak prosím, konečne pomenujte konkrétne týchto kandidátov, to by vzbudilo dôveru vo vašu politiku. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pani Harms. A teraz za ECR 1,5 minúty pán Chichester. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som poďakoval sa Rade a komisii za ich vyhlásenie. Tá ich umiernenosť je v protiklade s niektorými vyjadreniami, ktoré sme to vypočuli. Musím povedať, že sú obrovské rozdiely medzi 50-ročnými reaktormi v Japonsku a medzi novými pripravovanými reaktormi v Európe. Tam je jednoducho rozdiel. Zároveň nesmieme zabúdať na to, že obrovský rozdiel medzi seismickými rizikami v Japonsku a medzi tými, ktoré sú v západnej Európe. Jednoducho samozrejme musíme mať istotu, presne musíme vedieť o tom, čo môže nastať predtým, ako vykonáme určité kroky, ktoré by e, zmenili nejako to, čo robíme a čo plánujeme. Pripravujú sa moderné reaktory, ktoré majú odolať e, rizikám. Takéto niečo bolo nepredstaviteľné pred 20 alebo 50 rokmi a som veľmi rád, že s tým určite súhlasíte, pani Harms. No, škoda, že to... Škoda, že takto vyčerpávate môj rečnícky čas, pani Harms. There is a proposal for a moratorium. Je tu návrh moratória som proti nemu, lebo to by bolo unáhlené konanie bez vedeckých dôkazov. Musíme presne zistiť, čo sa udialo, predtým ako vykonáme nejaké kroky, ktoré by niečo zmenili. Konec koncov máme určitú kultúru bezpečnosti v Európe. Iste sa môže ešte zlepšiť, ale nekonajme unáhlenie. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem, pán Čičester. A teraz za skupinu GUE NGL jedna minúta pani Wills. Ďakujem pekne. V Nemecku prednedávnom demonstrovalo 250 tisíc ľudí za skoncovanie s atomovou energiou a chceli, aby na 100% sa využívali obnoviteľné zdroje energii. Je to realizovateľné po Černobyle a Fukushime je jasné pri atomovej energii ostáva ešte to riziko s odpadom. Preto je dôležité, aby sa e, európske nukleárne štandardy riadili podľa najlepších technológií. Máme tu smernicu Rady o jadrovej bezpečnosti z roku 2009, ktorá hovorí, že platia iba existujúce štandardy v členských štátoch. Preto nevyhnutne potrebujeme novelizovať túto smernicu za spolurozhodovanie parlamentu, nie na základe zmluvy o Eurátome. Ja by som chcela apelovať na iniciatívu podľa možností čo najviac politických skupín, kde sme apelovali na radu a komisiu, aby prišli s príslušným návrhom smernice. Podľa môjho názoru musí existovať e, celoeurópsky scenár na skoncovanie jadrovej energie. Ďakujem. Ďakujem pani Wills za e, Európu slobody a demokracie, pán Cavela, minúta. Pardon. Pán komisár, ja súhlasím s tým, čo bolo povedané doteraz, aj čo sa týka moratória. Pán Čitester o tom hovoril. Ja by som chcela dodať ešte nasledovné. Vstupujeme do novej éry, do nového sveta, a všetky prírodné katastrofy, ktoré sa udiali počas 21. storočia, sú skutočne mega katastrofy, mega zemetrasenia, mega záplave vlny, mega požiare. Ako môžeme e, predchádzať jadrovému nebezpečiu, keď dochádza k takýmto rizikám? Je tu riziko, že dojde k mega úmrtiu kvôli takýmto katastrofám. Kolegyne, kolegovia, v tomto parlamente odsudzujeme zločiny proti ľudskosti. Ja si myslím, že to, ako konala spoločnosť TEPCO, je nová forma zločinu proti ľudskosti, netransparentnosť, žiadne ochranné opatrenia, žiadna ochrana tých, ktorí tam ešte pracujú a bolo by dobré, keď sme sa všetci zamysleli nad novým typom zločinu voči spoločnosti, e, ku ktorému došlo v 21. storočí. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Cávela a teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Dávam slovo na 1,5 minúty pani Del Castillo. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár, drahí kolegovia. Aby sme mohli cestovať, študovať, liečiť choroby, a na mnoho iných vecí potrebujeme energiu. Táto energia vždy pochádzala z rozličných zdrojov. V niektorých prípadoch e, je to bola napríklad vodná, fosílna alebo jadrová. E, teraz máme moderné obnoviteľné zdroje a máme ešte rozvojové energie, aby sme mohli zvýšiť napríklad efektívnosť obnoviteľných zdrojov. A pokračuje výskum, ktorý ešte nebol aplikovaný napríklad E, predpokladáme, že teda e, jadrová fúzia by nám mohla priniesť novú energiu. Človek e, vždy fungoval a vždy sa rozvíjal na základe toho, že vždy lepšie využíval a zdokonaľoval zdroje, ktoré používal. Či už sa to týkalo energie, medicíny, štúdia, vždy to bolo poznamenané permanentným zlepšovaním zdrojov. Nedávno tsunami a zemetrasenie spoločne e, veľmi poškodili japonský ľud. Je tam veľa ľudských aj materiálnych škôd a samozrejme došlo k obrovským škodám aj v elektrárni Fukushima. My musíme zlepšiť bezpečnosť e, týchto zariadení. Zajtra budeme hlasovať o spoločnom uznesení. Spomíname si a potrebujeme pripomenúť, že by sme sa mali spojiť okolo toho, čo nás spája a niečo nás oddeluje. A mali by sme podporiť obsah e, tohto e, návrhu a nemali by sme privilegovať naše e, individuálne ciele. Toto je naša zodpovednosť, ktorej by sme mali zajtra prejaviť. Ďakujem, pani Del Castillo. A teraz 1,5 minút, jeden minúty, jednu minútu, pardon, pani Riera Madurel. Pán predseda, najskôr chcem vyjadriť hlbokú solidaritu obetiam jadrovej nehody. Dámy a páni, lekcia, ktorú by sme mali vyvodiť z tejto nehody, je potreba posilniť bezpečnostné opatrenia v jadrovej energetike, ale to potrebuje aj ľudské zdroje. My potrebujeme zabezpečiť tú najvyššiu úroveň vzdelania pre personál, ktorý pracuje v tomto sektore. Potrebujeme mať istotu, že pracovné podmienky sú naozaj dobré. Je potrebné vytvoriť dobré pracovné prostredie. To môžeme urobiť v Európe, v európskych inštitúciách. Chcem zdôrazniť záväzky, ktoré naša skupina vzala na seba e, v pláne energie pre Európu. A tam sme stavili na obnoviteľné zdroje, infraštruktúry, energetickú efektívnosť a elektrickú mobilitu. A preto by sme mali opätovne otvoriť debatu o uhli, lebo to je naša jediná autochtóna e, súčasť a zdroj energie. Ďakujem a teraz pani Hall, jedna minúta. Pán predseda, záťažové testy e, technických štandardov nie sú dostatočné. Nie je len o zemetrasenie. Problémom v Japonsku bola kumulácia udalostí. Povodeň, eh, prerušenie elektrick- dodávky elektrickej energie a tak ďalej. A vidíme, ako jeden problém vedie k ďalšiemu. Eh, tá radioaktivita na mieste vo Fukushime eh, dosť obmedzuje možnosti bezpečnostných práci, ktoré sa musia zrealizovať. Jadrová katastrofa nie je nejakou lineárnou udalosťou. Tie dôsledky sa rozliezajú na všetky smery, tak ako to vidíme s tou radioaktivitou, ktorá sa dostáva už až do mora. Čiže tieto zaťažové testy musia zohľadniť um, viacnásobné, komplexné, geometrické dôsledky takejto katastrofy. Pán komisár, ako ste povedali, členské štáty majú právo rozhodnúť sa o tom, aký chcú mať energetický mix, ale vy máte zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že členské štáty by mali um, dať moratórium na plánovanie a budovanie budovanie nových jadrových elektrární a čo budete navrhovať, čo navrhnete, aby ste zabezpečili, že vlády a investori sa zamerajú um, viac na to, ako uh, získať väčšiu uh, angažovanosť pre energetickú efektovnosť a využívanie e, obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem. Ďakujem pani Hol. A teraz 1,5 minúty pán Turmes. Uh, herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia, dramatické udalosti v Japonsku nám ukazujú, že jedinou absolútne bezpečnou jadrovou elektrárňou je tá jadrová elektrárň, ktorá nebola nikdy postavená alebo ktorá bola vypnutá. To je jediná absolútne bezpečná jadrová elektráreň, pretože všetko ostatné po Japonsku už jednoducho nie je pravda a občania v Európe to vedia. A pretože tu ľudia v Európe vedia, chcú od nás jednoznačnú odpoveď, silnú odpoveď. A to môže byť len to, že budeme budovať Európu v tej vízii, že využíva 100 e, obnoviteľných zdrojov energie. Kombinácia energetickej efektivnosti v domoch, pri do, v doprave, priemysle, v elektrine spolu so širokou paletou e, obnoviteľných zdrojov energie a využitia zemného plynu v prechodnom období nám môže pomôcť realizovať postupne túto víziu. A otázka, ktorú na dnes, e, dnes na vás máme, pán komisár, je, že momentálne e, pracujete na tej cestovnej mape pre energiu do roku 2050. Ste ochotní spolupracovať s nami na v e, takomto pláne ste presvedčení, že táto energetická cestovná mapa by sa mala použiť nielen v informovaných kruhoch, ale aj na to, aby sme s občanmi v Európe mohli diskutovať o inej energetickej budúcnosti. E, Ďakujem. E, Ďakujem, pán Čurmes. Teraz jedna minúta, pán Šimanský. Pán predseda, ak chceme dnes vyvodiť nejaké závery z toho, čo sa stalo v Japonsku, tak musíme byť veľmi opatrní, pretože sa treba sústrediť na to, čo povieme. Žiadať nerealistické podmienky od jadrovej energetiky nevyrieši naše problémy. Vedľa našich hraníc budú eh, vyrastať nové a nové jadrové elektrárne, ktoré nerešpektujú naše bezpečnostné normy. Kaliningrade aj v Bielorusku sa už realizujú investície, e, ktoré môžu e, ohrozovať strednú Európu. My musíme garantovať opäť konkurencieschopnosť našej energie a konkurencieschopnosť našich podnikov. Treba brať do úvahy to, čo sa stane s nami a s našou situáciou a kompetenciami, pokiaľ ide o Rusko, aby sme garantovali naše energetické požiadavky, musíme mať garancie, že energia, ktorá sa bude produkovať mimo hraníc, bude rešpektovať naše normy. A teraz na jednu minútu pán Ransdorf. Ďakujem, pán predseda. Katastrofa v Japonsku má niekoľko možných záverov. Poprvé, energetika by mala byť pod kontrolou štátu, ten by ju mal garantovať a pri každej elektrárni by mali byť v dostatočnej vzdialenosti aj náležité záložné zdroje. Správanie firmy TEPCO nebolo zodpovedné. Mali by sme po druhé podporovať ekológiu a nemôžeme a musíme povedať nie zeleným obchodníkom so strachom, ktorí vydierajú Európu. Po tretie, potrebujeme zmenu nálady, v našom parlamente a v komisii. Už dlho v Európskom parlamente panuje istá proticivilizačná atmosféra a my potrebujeme komisiu odvážnych mužov a žien, ktorí sa nebudú bať nových riešení a ktorí budú riešiť veci a nebudú zaujímať alibistické e, figúry, ktoré podobne ako istý chrobák E, aj v Európe vlastne pred sebou kotúvajú guličku malých osobných záujmov. Gracias, Ransdorf. Ďakujem, pán Ransdorf. Jeden aj pol minúty, pán Líze. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Podporujem spoločné uznesenie skutočne plnou silou. Ide tu pre všetkým o dve posolstva, ktoré smerujú na zodpovedné orgány v členských štátoch. Apelujeme tu aj na obyvateľstvo. Potrebujeme mať spoločné pravidlá pre ochranu pred atomovými nehodami v Európskej únii. To znamená, že nejaká rozplatenosť na, na členské štáty, to musí byť všetko minulosťou. 180 km odtiaľ tu, zo Štrasburgu, v Nemecku, sa nachádzajú dve nemecké atomové elektrárne, ktoré boli odstavené. 100 km odtiaľto vo Fessenheime sa nachádza reaktor, ktorá podľa všetkých informácií, ktoré mám k dispozícii, nie je rozhodne bezpečnejší ako tie dva reaktory, ktoré sa po udalosti v Japonsku odstavili. To znamená, že vidíme, že potrebujeme mať spoločné kritériá a musíme ich mať na čo najvyššej úrovni. Podľa mňa tu máme ten právny základ a je to iba čisto politická otázka, ako ďaleko chceme ísť pri tom, pri tom právnom základe, ktorý máme. Musíme ísť ďalej ako doteraz. Po druhé, členské štáty príjmu rozhodnutia, niektorí odstavia atomové elektrárne skôr, niektorí neskôr a naše posolstvo je, že nechceme to nejakým spôsobom nahradiť dodatočnými dovozmi plynu z Ruska. Sú to boli 21 a 22, ktoré na to poukazujú. Chceme viac obnoviteľných zdrojov, energetickú účinnosť. Pán komisár, pred Fukushimou ste vlastne predložili akčný plán, ktorý sa týka energetickej účinnosti. Teraz je o to dôležitejšie to implementovať a ja, ako aj väčšina e, v tejto inštitúcii sme za záväzné ciele, chceme mať nové pracovné miesta, chceme mať energetickú účinnosť, ktorá je aj e, e, ekonomicky výhodnejšie. Musíme pridať. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Lize A teraz dávam na minútu slovo pani Trotman. Vážený pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia, Jadrová energetika je neuhlíková, ale prechodná, lebo takisto stojí na vyčerpateľných zdrojoch a je nebezpečná. To, čo sa stalo v Ku- vo Fukushime, nás vedie k tomu, aby sme sa vyjadrili. Záťažové skúšky musia byť vedené koordinovane na úrovni EÚ a malo by zo- mali by zohľadniť aj našich blízkych susedov a mali by sme pracovať na náročnejších e, normách za dodržania transparentnosti. Klimatické zmeny si vyžadujú koherentnú a ambicióznu politiku ak by nám jadrová energetika umožnila znížiť emisie CO2, e, nemali by sme e, byť od nej e, nezávislí. Vo Francúzsku sa príjmajú rozhodnutia, ktoré v tejto oblasti majú veľmi vážny dosah na energetiku, na rast obnoviteľných zdrojov a môžu pokryť takmer E, môžu pokryť takmer celú našu spotrebu. Bezpečnosť týchto zariadení musí byť bezpečnosťou zásobovania všetkých európskych krajín, aby sa neocitli v ťažkostiach. Takže skutočná solidarita si vyžaduje výbor pre energiu. Ďakujem pani Trotman. A teraz pani Lpáš minútu. Ďakujem, vážený pán predseda. Bezpečnosť samozrejme, ja podporujem všetky návrhy v tejto oblasti, pokiaľ ide o nezávislosť, tá je nevyhnutná. A takisto musia byť nezávislí aj tí, ktorí budú poverení vykonaním e, záťažových testov. My nemôžeme negovať, že máme jadrové centrály, ktoré boli vytvorené nezávisle od miery rizika a my nikdy nebudeme mať úplnú istotu, že budú bezpečné tieto centrály. A preto dnes väčšina európskych občanov prijíma platiť e, cenu za európsku jadrovú nehodu. To je lux, luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Je potrebné zorganizovať nejaké východisko, E, to si vyžaduje isté e, pracovné miesta, isté priemyselné kapacity, ale myslím si, že my všetci si to uvedomujeme, ako to urobiť. Pozrime sa na, e, urobme z toho ten hlavný európsky projekt zanechanie jadrových zdrojov. 15 rokov to si myslím, že je veľmi optimistický odhad. Myslím, že budeme potrebovať viac rokov, ale je to veľký projekt, ktorý môže zmobilizovať Európanov môže nám navrátiť dôveryhodnosť aj inštitúciám, pretože za Fukushimou, vážený pán predseda, je e, zlyhanie a nedôvera e, voči verejným orgánom a predstaviteľom priemyslu. Ďakujem. Pani Trotman, pán Ruby ukázal svoju modrú kartu a chce vám položiť otázku. Súhlasíte? Áno. Nech sa páči. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poprosiť kolegyňu Trautmann, aby mi povedala nasledovné. Po Francúzsku existuje model nezávislých regulátorov, ktorí vykonávajú dobrú prácu. Myslíte si, že francúzsky model by sa mohol uplatniť pre celú Európu, aby sa vytvoril európsky regulátor, regulátor v mysle francúzského modelu? Jean, merci, le collègue. Ďakujem kolegovi Rubigovi za túto otázku. Myslím si, že skutočne francúzsky regulátor je nezávislý. Myslím si, že v logike toho, čo som povedala o Európskom energetickom spoločenstve, mali by sme mať nezávislého regulátora na európskej úrovni a mal by mať kontrolné mechanizmy, ktoré by umožnili aplikovať jeho skutočné kompetencie. Chcete položiť otázku vašej krajanke pani Trotman? Áno, nech sa páči. K tomuto bodu pani Trotman, nezávislý orgán na papieri áno, vzhľadom na zloženie a na to, že tam nie je žiadny pluralizmus v zložení, to vyvoláva mnohé otázky. Pán predseda, my môžeme vždy na národnej úrovni pochybovať a kritizovať zloženie a tu nás sa pripájam k poznámke pani Lupáš. Myslím si, že čoskoro nastane obdobie, keď e, pluralizmus bude môcť byť lepšie zabezpečený, ale v žiadnom prípade nechcem spochybňovať čestnosť práce ľudí, ktorí sa e, tejto práce zhostili, najmä pána Lakosta. Alors, tout le monde est content avec madame... Súhlasíte všetci, pani Krotman? Môžeme pokračovať výborne. Eh. Nech žije Francúzsko, hovorí pán predseda. A teraz na minútu pán Tošeňovský. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Už niekoľko týždňov napäto sledujeme neuveriteľný boj v Japonsku s dopadmi zemetrasenia a následnej tsunami. Obdivujem, ako to Japonci zvládajú. To sme ešte nevideli. Z každej katastrofy sa ľudia vždy poučili. Takéto skúsenosti vždy viedli k technickým zlepšeniam a bezpečnostným opatreniam. Po veľkých leteckých katastrofách ľudia neprestali lietať. Práve naopak zvýšila sa spodahlivosť a bezpečnosť. Z katastrofy e, v Japonsku treba získať všetky skúsenosti a tento Extrémny prírodný záťažový test treba správne vyhodnotiť, aby sme získali skúsenosti pre technické a bezpečnostné zariadenia. Jadrové elektrárne musia byť pripravené odolávať extrémnym prírodným javom a katastrofám, treba sa naučiť a poučiť zo záchranných postupov. Politici by sa mali obmedziť na rýchle a jednoduché úsudky. Maximálne opätovné e, preverenie e, jadrových elektrární je určite rozumné. Japonsko, e, japonská skúsenosť by mala viesť k prehodnoteniu a skontrolovaniu bezpečnostných štandardov. Ďakujem, hovorí pán predseda, teraz pán Royl, 1,5 minúty. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, každý vie, že v členských štátoch, ako aj medzi politickými skupinami sú veľké rozdiely v tom, či sú za jadro alebo nie. Vlastne je to tak aj v rámci politických skupín, sú tam rozdielne názory. Na druhej strane v Japonsku sa udiala katastrofa, obrovský problém. A začali sme diskusiu a myslím si, že to uznesenie poskytuje veľkú šancu na to, aby sme sa dnes a zajtra zaoberali dôležitou otázkou. A síce ide o to, či by sme mohli spoločne zvýšiť bezpečnostné štandardy a či by sme mohli vlastne vytvoriť nejakú európsku kompetenciu alebo nejaké spoločné európske riešenie. Aj keď niektoré veci v tomto uznesení sa mi nepáčia. Myslím si, že toto, čo dosiahli kolegovia, je niečo obrovské. Dosiahli text, ktorý sa sústredí na to, aby sa zabezpečilo viac bezpečnosti a okrem toho ide o európsku spoluprácu. Preto by som chcel položiť otázku, či nenastal čas, bola by príležitosť dnes alebo zajtra položiť otázku, teda ani nie tak, či niekto je za jadrovú energiu alebo nie, či je za odpojenie alebo nie elektrárne, ale skôr sa zamerať na následovné. Ak by sme nepredložili naše pozmeňujúce návrhy zajtra, chcem to spomenúť. Dôležité, aby sme sa sústredili veľkou väčšinou, prípadne jednohlasne na to, aby sme schválili to, že chceme mať viac bezpečnosti a chceme mať európske kompetencie. Ak by sme takto spravili, tak Európsky parlament a pravdepodobne aj imič Európskeho parlamentu by bol lepší, ako aj tie, pre tie pre to poučenie z toho, čo vykonať po Japonsku, by určite bolo lepšie, ako iba viesť nejaké spory, ktoré môžu pokračovať v budúci týždeň. Ďakujem, pán Royal. A teraz, áno. What an afternoon. OK. Mr. Royal. Dobre. Pán Royal. Pani Harms, nech sa páči. Pán Royal, iste viete, že ja som bola vždy za väčšiu bezpečnosť, čo sa týka jadrovej bezpečnosti. Nebola som veľmi úspešná pri smernici o jadrovej bezpečnosti, ktorú sme schválovali pred dvomi rokmi. Veľká väčšina parlamentu bola proti, najvyššie bezpečnosť, proti najvyšším bezpečnostným štandardom. A máme tu ešte ďalší problém, ak teraz tu hovoríme o nejakej spoločnej dôvere. Parlament jednoducho nemá možnosti nič povedať v celej tejto záležitosti. Tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú jadrovej bezpečnosti a záťažových testov, prebiehajú e, na rade alebo na euroatome a jednoducho parlament je vynechaný. Áno, my v zásade odozdáme náš názor a či to bude niečomu viesť alebo nie, to je vo hviezdách. Ak by ste teraz povedali, že v budúcnosti chceme postupovať proti tej zmluve Eurátome a chceme mať transparentnosť a chceme e, mať možnosť ovplyvniť veci tak eh, by sme sa možno na tom zhodli. Ďakujem. Pani kolegyňa Harms, nepochopil som veľmi otázku, lebo to nebola žiadna otázka, ale nevadí. Ja som sa snažil a aj sa naďalej snažím, aby som využil tú šancu, ktorú tu teraz máme. Viete, že my obidvaja máme úplne rozdielný názor v týchto otázkach. Máme tu úplne rozdielne názory Pán Šulc, skutočne buďme vážni. Pani Harms, myslím si, že bol by to skutočne obrovský signál bez hľadu na to, či máme kompetencie alebo nie. Ak by sme sa zhodli veľkou väčšinou na tom, že chceme viac bezpečnosti a v tomto uznesení je skutočne veľa vecí, je to podstatne viac toho, ako to, čo sme doteraz schvalovali a vlastne podstatne viac, ako ja som bol ochotný doteraz podporiť. Áno, v tom máte 100% pravdu, ale ak sa nám to podarí mať viac bezpečnosti a viac Európy, ak sa na tom zhodneme, tak môže to byť určitý signál aj na smerom k členským štátom. Ak zajtra budem mať nejaké spory, lebo e, pri tom názore, či chceme jadro alebo nie, máme rozdielne názory, tak asi sa nám nepodarí vysielať ten signál. Ja by som bol za ten signál. Ďakujem. Yes, please, please. Come on, behave yourselves. Eh. Prosím vás, pán Čičestor, krkovacím poriadku. Uh, eh, Mr. President. Pán predseda, ja som veľmi uh, urazený, že na mňa pani Harms pokrikovala mimo mikrofón a tuto na kolegu Royla mávala modrou kartou. Ja si prosím rovnaké zaobchádzanie. Yes. Ro, Mr. Royal, again? No. Pán Royal, opäť, áno. Mr. Royal? Pán Royal. Royal, ich wollte Sie Pán Royal, ja som sa chcel opýtať, či sa zmenilo na vašom osobnom postoji niečo. Tento môj pulover má 30 rokov, vtedy sme proti tomu demonstrovali a tí tzv. experti povedali, že riziko je raz za 10 tisíc rokov. A teraz predseda Postamského klimatického inštitútu povedal v interviu, že e, keď si to e, rozrátame, tú pravdepodobnosť raz za 10 rokov na trvanie histórie ľudstva, tak vychádza každých 25 rokov jeden takýto atomový E, teda takáto katastrofa. To aj 25 rokov máme od e, Černobylu, takže um, viete si predstaviť vôbec jednu bezpečnostnú, bezpečnú jadrovú elektrárnu, To je len taká, ktorá nie je. Remember you have 30... Pán Roel, máte 30 sekúnd, pamätajte na to. A prečo má ten, čokladý otázku vždy tak dlho? To je teda skutočne spravodlivý rokovací poriadok. Nuž, môj názor sa samozrejme zmenil, ale nie v zásade. Áno, je to také strašné, keď človek trvá na svojom názore. Ja som svoj názor zmenil dosť. Povedal som, že súhlasím s týmto uznesením, ak ostane tak, ako je. A to je dosť veľká zmena oproti minulosti. A môžete to teraz eh, považovať za dostatočné alebo nedostatočné. Ja eh, by som naozaj bol, eh, považoval za veľmi hodnotné, keby sme tento, toto uznesenie schválili jednohlasne, predseda. No a teraz budeme chvíľu pokračovať v rozprave. Takže slovo má pán Lajnen jednu minútu. Áno. Počuli ste predsedu výboru pre priemysel a ja teraz vystúpim ako e, predseda výboru pre životné prostredie a rozdiely by asi nemohli byť ani e, vyššie, väčšie. Najvyššia bezpečnosť e, jadrovej elektrárne, to je predsa samozrejmosť, tam máme konsenzus a komisár Oettinger uh, takéto zaťažové testy to je prvý krok, ale to zďaleka nepo- nepostačuje. A som toho názoru, že musíme zmeniť naše myslenie dosť e, zásadným spôsobom a preto potrebujeme najvyššiu bezpečnosť všade v EÚ, ale okrem toho potrebujeme scenár, ako postupne e, opúšťať technológiu, ktorá zo sebou prináša rizika, ktoré jednoducho si nemôžeme zobrať na zodpovednosť takto husto ohydlenej Európe, ako máme. No a e, pán Royal, vaši ľudia v Berlíne sú o mnoho ďalej, než tuto vy v Bruseli a v Štrasburgu. E, vy už dokázali svoje myslenie zmeniť a vy ešte stále trváte na tom starom. Takže bol by som e, rád, keby sme sa dopracovali k nejakej stratégii e, odklonu od jadrovej energie a pán komisár, vaša stratégia v júni to by bola výborná príležitosť. Čiže po tých zaťažových testoch musíte priniesť aj nejakú vizitu, víziu, ako sa chceme vymaniť z jadrovej energie. Ďakujem, pán Lajnen. A teraz dávam slovo na 1,5 minúty pánovi Kančianovi. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Dámy a páni, myslím si, že je potrebné e, vyjadriť sústrať všetkým obetiam japonskej katastrofy. Situácia je naozaj znepokojujúca. Myslím si, že e, politika má za úlohu nie len e, riešiť paniku, ale musí byť a prepadnúť panike, ale musí byť racionálna a správne interpretovať realitu. Myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože my môžeme vychádzať z dvoch jednoduchých úvah. Obloha je jediná a zem sa nikdy nezaoberá tými problémami, ktoré máme my na programe. My musíme vždy mať na zreteli držateľný rozvoj, ktorý nemá iba jednu zložku, ale má tri zložky a tie musia byť e, v súlade ekonomická zložka, environmentálna a sociálna zložka. Ak sa nám ich podarí e, preskúpiť, tak pôjdeme správnym smerom. Toto uznesenie e, má moju plnú podporu, plne s ňou súhlasím a my by sme mali skutočne začať e, volať po zodpovednosti v oblasti bezpečnosti pri kontrole a bilancii súčasnej situácii a mali by sme sa takisto pozrieť do budúcnosti a rešpektovať by sme mali parametre, ku ktorým sme sa zaviazali, že ich budeme rešpektovať. A pokiaľ ide o obnoviteľnosť a efektívnosť, musíme brať do úvahy to, že bez toho, aby sme sa nepustili do kultúry výskumu, tak e, jednoducho, keď sa do, budeme dopúšťať chyb, tak nedokážeme zlepšiť našu kultúru, naše poznatky a našu situáciu. Ďakujem a teraz. Pán všetko najlepšie Teraz dávam na jednu minútu slovo pani Herc. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, kollégák. A nukleáris biztonság... Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Jadrová bezpečnosť naozaj musí byť v popredí nášho záujmu. Potrebujeme kontinuálnu kontrolu, aj prípadné zastavenie, odstavenie elektrární. Všetko to musí dostať ľudskú tvár. Ehm, vedomosti a ľudská činnosť to sú dve dôležité, dôležité prvky bezpečnosti. A ak niekto prevádzkuje jadrovú elektráreň, tak musí tu byť najvyššia bezpečnosť a na to slúžia aj tie záťažové testy. Ja súhlasím s tým, že e, tu musí byť aj cezhraničná kontrola, je to v záujme nášho obyvateľstva. Súhlasím s tým, keď sa hovorí, že medzinárodné inštitúcie tiež musia byť do toho zapojené. Súhlasím s tým, že by sme mali realizovať činnosť, ktorá bude zameraná na to, aby sme sa nedostali do problémov s jadrovým odpadom. A myslím si, že najdôležitejšie je, aby tých 500 miliónov Európanov mohlo žiť v bezpečnosti. Ďakujem. Teraz pán Franko, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, drahí kolegovia. Musíme zlepšiť e, jadrovú bezpečnosť. O tom musíme hovoriť a nemôžeme spochybňovať e, jadrovú energetiku. To je základný prvok energetickej nezávislosti a základný prvok boja proti skleníkovému efektu a jeho plynom. E, záťažové testy vo všetkých jadrových elektrániach je veľmi rozumný krok a zodpovedá očakávaniam európskych občanov. Treba tento test, tieto testy viesť tak, aby sme k tomu pristupovali spoločne, aby sme mali spoločné kritéria a metodológiu by mala vypracovať skupina, Európska skupina pre jadrovú bezpečnosť. Susedné krajiny Európskej únie by mali rovnako vykonať takéto testy vzhľadom na to, že sú tu isté cezhraničné riziká. Okrem týchto testov EÚ by mala harmonizovať medzinárodné normy a snažiť sa o ich harmonizáciu na tej najvyššej úrovni. E, Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu by mala spolu s regulačnými orgánmi západnej Európy e, sa snažiť no, o nové reaktory. Takisto by sme sa mali snažiť zintenzívniť spoluprácu orgánov na národnej úrovni, ktoré sa zaoberajú jadrovou bezpečnosťou. A aj tam sa môže prejavovať e, solidarita. Pre takéto typy katastrof mi e, civilná ochrana e, pripadá naozaj veľmi potrebná. Ďakujem, pán Franko. A teraz jedna minúta, pani Van Brandt. Ďakujem, pán predseda. Uznesenie o energetike eh, je podporované všetkými politickými skupinami, ale nie je mi jasné, že prečo nepochopili všetci, k čomu tu došlo. Stalo sa nepredstaviteľné. Nastala obrovská katastrofa, ktorá sa môže stať aj u nás. Nie je nejaké nulové riziko a treba teda urobiť tri kroky. V prvom rade záťažové testy, na to sa, k tomu som žiadil komisár, to musí byť transparentné, treba sa postarať o to, aby uh, to eh, naozaj bolo veľmi široko poňaté, ale treba z toho vyvodiť aj, vyvodiť aj závery. Musíme postupne upúšťať od jadrovej energetiky. Predsa nie je možné, že elektrárne, ktoré tu boli postavené na 30 rokov, sa prevádzkujú ešte po 40-50 rokoch. No a ďalej už sa nedá ani slovami opísať, ak sa teraz majú stavať nejaké nové elektrárne. Tam je len jedno východisko. Musíme využívať obnoviteľné zdroje energie, potrebujeme e, konsenzus v parlamente. A teraz pán Slník, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. 26. apríla si pripomenieme 25. výročie Černobyrskej katastrofy, čo je najväčšia jadrová katastrofa v histórii. 25 rokov e, potom si pripomíname obete tejto tragédie a e, dopad na súčasnosť tejto katastrofy a zároveň pozorujeme, čo sa deje v Japonsku. My musíme prejaviť našu solidaritu japonskému ľudu a vzhľadom na dôsledky tsunami na jadrovú elektráreň Fukushima. Na Ukrajine sa naďalej predávajú radioaktívne výrobky, odkedy pred 25 rokmi došlo k havárii. Organizácia Greenpeace vypracovala štúdiu, podľa ktorej minimálne dva regióny, pokiaľ ide o potraviny, najmä zeleninu, a ryby sú naďalej e, radioaktívne zamorené a toto možno pozorovať vo vzdialenosti 60 kilometrov od miesta výbuchu a e, to sú vlastne dve administratívne e, distrikty Ukrajiny. A Ukrajina má 5 reaktorov E, na hraniciach z EÚ. Rovnako vieme, že Bielorusko stavia jadrové elektrárne bez toho, aby garantovala našu bezpečnosť. Pán predseda upozorňuje, že rečnička hovorí veľmi rýchlo a tlmočníkom sa ťažko pracuje. E, un poco Môžete trošku pomalšie čítať váš prejav, pán poslanec, pán Sonik. Povtúže, že pri... E, zopakujem, že na hraniciach z EÚ v Rusku aj v Bielorusku sa e, stavajú jadrové elektrárne tak, že si myslím, že krajiny EÚ by nemali kupovať jadrovú energiu, ktorá pochádza z týchto jadrových elektrárni, ak sa tam nebudú garantovať rovnaké bezpečnostné záruky ako v Európe. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvej línii by som chcel vyjadriť môj súcit s, osudom japansk, japonského ľudu. Je dôležité, aby sme túto krajinu podporili. Nehoda o Fukushime poukázala na to, že tieto staré reaktory sú, nie sú bezpečné. Preto musíme viac zamerať na jadrovú bezpečnosť. Myslím si, že tie záťažové testy, ktoré sa týkajú atomových elektrární, sú zásadné nutné vykonať. Na druhej strane nesmieme padnúť do určitej emocionálnej pasce, čo sa týka toho, či niekto za atomové elektrárne alebo proti. Ide o to, že naďalej potrebujeme e, energetický mix, o čom musia rozhodovať členské štáty. Európska únia mala akurát garantovať to, aby sa európske normy dodržiavali na najvyššej úrovni. Všetky rozhodnutia, ktoré sa prijímajú na národnej úrovni, ktoré sa týkajú energetického mixu, sa musia opierať na vedecké údaje. Ďakujem, pán Enčil. A teraz pán Karins, 1,5 minúty. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, jadrová energia v Európe produkuje asi jednu tretinu všetkej elektriny v Európskej únii. Aby sme chceli rýchlo nahradiť toto množstvo, sú dve alternatívy. Buď teda budeme viac využívať uhlie alebo zemný plyn. Obidve alternatívy sú prepojené s určitými problémami. Uhlie produkuje emisie CO2 a plyn sa väčšinou dováža z Ruska. To znamená, z krátkodobého hľadiska sú tu dve riešenia. Najdôležitejšia je bezpečnosť a zvýšiť bezpečnostné opatrenia. Kolegyne, kolegovia, ale to ne, nestačí iba v Európe zvyšovať bezpečnostné opatrenia, alebo napríklad v susedných štátoch Európskej únie, ako v Rusku a Bielorusku, ak sa bude ďalej pokračovať, ak sa budú stavať ďalšie jadrové elektrárne bez toho, aby si vypočuli naše argumenty, tak e, je dôležité spomenúť, aby sa tie bezpečnostné štandardy najvyššej úrovni neuplatňovali len v EÚ, ale na celom svete, a to znamená, že aj v Bielorusku, aj v Rusku. No a po druhé, z krátkodobého hľadiska, môžeme v Európskej únii posilniť naše opatrenia, čo sa týka energetickej účinnosti. A môžeme šetriť energie, môžeme využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad solárnu energiu, biopáliva, vodnú energiu a z hľadového hľadiska musíme zabezpečiť úspory energií, no a potom je tu veterná energia, solárna energia, biomasa a toto bude vieť všetko k tomu, aby sa znížila naša závislosť od importu ako aj od jadra. Ďakujem. Ďakujem, pán Pirilo. Jednu minútu. Ďakujem, vážený pán predseda. Informácie, ktoré dochádzame z Fukushimy, sú čoraz znepokojivejšie. E, už e, radiácia veľmi presiahla hranice prípustnosti, e, komunikácia je nejasná ani transparentná. Je potrebné i hneď pristúpiť k stres testom v existujúcich jadrových zariadeniach v Európe a ak máme nejaké pochybnosti, tak by sme mali požiadať o ich bezodkladné uzavretie. Musíme trvať na tých najvyšších eh, bezpečnostných normách a nemôžeme dovoliť stavbu nových jadrových eh, elektrární. Mali by sme pripraviť postupné opustenie týchto energetických zdrojov, lebo majú skutočne nezvratné dopady na prírodu a ľudské zdravie. Toto treba ošetriť v budúcich energetických politikách ktoré by mali stávať na, e, na energetickej efektívnosti a treba takisto investovať do nových energetických zdrojov a do výskumu. Je potrebné rovnako otvoriť debatu, ktorá by brala do úvahy takisto názory občanov a samozpráv pani Žordán. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tými kolegami, ktorí hovorili, že musíme zabezpečiť jadrovú bezpečnosť na európskej úrovni. Kolegyne, kolegovia, tu musíme zohľadniť to, že bezpečnostná kultúra je veľmi široký pojem tu ide o otázky technológie, ako ide aj o to, aby sa zabezpečili primerané ľudské zdroje, financie, aby tu boli bezpečnostné štandardy, ako aj silný a nezávislý dohľadný orgán. Toto všetko by sa malo zohľadniť keď sa zadefinujú európske bezpečnostné štandardy. Toto neznamená, že by sme nedôverovali existujúcim inštitúciám, znamená to, že musíme zabezpečiť na inštitucionálnej úrovni to, aby tam sa uplatňovali čo najvyššie štandardy. Spomínalo sa to, že členské štáty údajne nemajú záujem. No ale o aké členské štáty? Keď sa spýtame našich občanov, sa spraví výskum verejnej mienky, tak vidíme, že to tak nie je občania hovoria, že oni chcú, aby tieto kompetencie sa presunuli na európsku úroveň. Ale ja som proti tomu, aby sa z politických dôvodov zavrali jadrové elektrárne. Lebo musíme si uvedomiť, že táto nehoda, ktorá sa udiala v, v Japonsku, tak sa týka iba jednej jadrovej elektrárne, ostatné sú v poriadku. Takže musíme sa opierať o vedecké údaje a chceme vykonať nejakú vedeckú analýzu, je to veľmi dôležité, sa zamerať predovšetkým na to, čo sa udialo v Fukushime, aby sme vedeli, aké boli tie skutočné dôvody pre tú jadrovú nehodu, ako aj pre tie škody, ktoré vznikli. No a na záver, v súčasnosti sa, e, sa snažíme transponovať smernicu o jadrovom odpade a musíme ukázať, že to myslíme vážne. Ďakujem pekne. La señora Alfano. Pani Alfano e, nám zamávala modrou kartou. Súhlasíte? Nech sa páči, pani Alfano. You have the floor, you have the floor. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa spýtať kolegu, či tisíce mŕtvych nie sú údajom, ktorý si zaslúši uvažovanie, pretože on povedal, že nemáme dostatočné poznatky, aby, ktoré by nás viedli k tomu, že sú jadrové elektrárne nebezpečné. Veď tu máme tisíce mŕtvych v Japonsku. To nestačí? Luka Merkis. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegne, dovolte otázku. Koľko jadrových elektrární musí mm, spôsobiť takúto nehodu, na to aby ste zmenili svoj názor. Ste to hovorili iba o jednej jadrovej elektrárni, kde došlo takémuto nešťastiu, ale musíme povedať, že to nie je vlastne jedna elektrárni, to šesť. To znamená, že koľko by ich tam malo byť, aby sa zmenil váš názor? Nech sa páči. Eh, eh, eh? dnes tu budeme veľmi dlho. Uh, Pán predseda, ja, ak môžem položiť teraz otázku, tak ja sa nehlásim do spontánnej rozpravy. Ide tu o jeden pozmeňujúci, jednu atomovú elektráreň v Krško vo vašej krajine a pozeráme sa na to tak kriticky, preto, lebo sa nachádza v seizmickej zóne. E, boli by ste za to, aby to bolo jedna z prvých elektrární, ktoré sa budú kontrolovať, ktoré pod, podľa, kde sa vykonajú zaťažové testy práve preto, aby občania zistili, či táto atomová elektráreň je rizikom alebo nie na základe toho, že sa nachádza v zóne, ktorá je ohrozená zemetraseniami sa páči, Jordan. Ja, chvála lepa. Uh... Eh, Ďakujem pekne. Je pravdou, že v Japonsku sú mnoha obetie a ja osobne s nimi veľmi súcitím a myslím si, že Európska únia mala poskytnúť všetku možnú podporu. Ale ja som proti tomu, aby tieto obete sa využili na to, aby sa bojovalo proti jadrovej energii. Tu ide o ideológiu. Musíme analyzovať E, dôvody, ktoré viedli k tejto jadrovej nehode, musíme zistiť, či takéto e, nehody by sa mohli opakovať v Európe. Jednoducho nesmieme tu miešať obete prírodných katastrof s obeťami jadrovej katastrofy. To je prvá otázka. Druhá otázka. Koľko nehôd v jadrových elektrárniach... Môžem pokračovať? Takže koľko nehôd by ma presvedčilo. Ja som spomínal aj jednu e, elektrárnu, ktorá pozostá z viacerých reaktorov. Áno, je tam viacero reaktorov. My vieme, že v Japonsku existuje viacero jadrových elektrární. Každá nehoda musí byť braná veľmi vážne a nie len samotná nehoda, musíme posúdiť všetky tie udalosti, ktoré sa e, považujú za také, že nedosiahli hranicu Eh, nehody, sú to určité incidenty, tým sa musíme zaoberať. A nejaká nehoda by nemala iba viesť automaticky k tomu, aby sa povedalo, že... No, no boli to tri otázky, som nemal možnosť odpovedať. No a teraz Krško. Máte ešte 20 sekúnd. Ďakujem pekne, využijem ich. No a čo sa týka našej krajiny, kde sa vykonávali bezpečnostné previerky Tedy do toho bolo zapojené Rakúsko, bol veľmi aktívne, vykonali sa dodatočné testy, e, testovala sa odolnosť voči zemetraseniam, takže toto je vlastne niečo, čo sa uplatňuje v takýchto prípadoch a ja som pevne, pevne presvedčená, že občania v Slovensku budú súhlasiť, takýto záťažový test by sa mal vykonať aj v Slovensku. Ale keď my sme malá krajina z hľadiska jadrovej energie, my sme zvyknutí na medzinárodné kontroly viac ako iné štáty. Ďakujem. Ďakujem pani Jordan a teraz 1,5 minúty pán Cizeru. Pán Zeber, ďakujem pekne. Pán komisár, pán predseda, ja som z Rakúska. To, čo sa týka Krška, sa nás týka samozrejme všetkých a myslím si, že tie zábezpeky, ktoré teraz prezentovala pani eh, Jordan Cizel, sa dodržia. Ja samozrejme súcitím s japonským obyvateľstvom, ktoré veľmi trpí a stoickým kľudom jednoducho toto toto prežíva. Dôležité by sa poučili z tej krízy a jediné pozitívne môže byť to, že sa zamyslíme a že aj tu v Európe začneme skutočne tým, že vyvodíme nejaké poučenia, a to krátkové poučenie môže byť to, že významne zvýšime bezpečnosť európskych reaktorov. No a ďalšie poučenie mohlo byť to, že by sme vytvorili európsku ochranu pred katastrofami. Myslím si, že je to našou povinnosťou, aby sme cezhranične e, zvyšovali našu bezpečnosť dlhodobého hľadiska. Môže byť iba jediné poučenie, že spoločne pripravíme výstupový scenár, lebo tie udalosti poukazujú na to, že nukleárna technológia pri súčasnom stave techniky a pravdepodobne sa to nezmení, v budúcnosti je príliš riziková, lebo tie dopady sú príliš dlhodobé. Vidíte pri tých vystúpeniach, ktoré dnes boli, že tie rizika prechádzajú všetkými politickými skupinami, aj u nás EPP musíme si to zobrať k srdcu, aby tá bezpečnosť, o ktorej sa stále hovorí, ehm, bola zabezpečená preto tieto záťažové testy sa musia zamerať na kumuláciu rizík. Ak by sme preverovali iba jednotlivé rizika, jednoducho nikdy by sme nedosiahli realistický scenár. Realisticky znamená to, že ako som spomenul, veľmi ťažké je možné predpovedať tsunami, aj keď v Európe asi k tomu nedojde, ale seizmicky aktívne zóny sú aj u nás v Európe. Isté, ďakujem pekne. Gracias. Ďakujem a teraz dávam na jednu a pol minúty slovo pánovi Marinesku. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem vyjadriť obdiv za to, ako Japonci zvládajú túto mimoriadnú situáciu a boli tu diskus- rozbehol tú diskusiu o budúcnosti atomovej energie a myslím si, že musíme e, to vnímať vyváženie, hospodárstvo, bezpečnosť občanov, klimatické zmeny. Myslím, že naša budúca politika sa musí sústrediť na rovnováhu medzi obnoviteľnými energiami, konvenčnými zdrojmi energie, atomovou energiou a bezpečnosťou. Musíme investovať do výskumu pre efektívnu výrobu energie, musíme investovať do nových zdrojov konvenčného druhu, ktoré musíme mm, privážať do Európy. Hovorím teraz o južnom koridore. No a musíme skúmať nové technológie, ktoré by znížili emisie CO2. Smernica k eh, atomovej bezpečnosti musí byť tiež prepracovaná. Záťažové testy, ktoré navrhuje komisia, sú tiež nevyhnutné. Kritéria musia zohľadniť všetky aspekty, vek reaktorov, polohu a tak ďalej. A výsledky testov musia mm, byť zapracované, keď sa bude eh, novelizovať tá smernica eh, to, čo sa dá vylepšiť, sa musí vylepšiť a čo sa vylepšiť nedá, to sa bude musieť odstaviť. Musíme samozrejme poukázať aj na jadrový odpad v neposlednom rade, pretože potom občania budú môcť dôverovať ďalej tejto e-, energie. Máme tu 34 eh, prihlásených do diskusie. Už sme si vypočuli veľmi živú rozpravu, bolo tu mnoho modrých kariet a ja som bol veľmi veľkorysý, eh, pokiaľ ide o riadenie času, takže nemôžem za žiadnych okolností dať slovo 34 prihláseným do voľnej rozpravy. Takže uplatňujúc svoje pravomoci a s vašim dovolením a s vašou benevolenciou týmto dám ešte dve EPP, dvo, dva hlasy e, socialistom, jeden zeleným, jeden EFD, e, liberálom, pardon, opravuje sa pán predseda, jeden zeleným, jeden EFD a jeden e, nezaradený. Pani Andriky nemá slovo. President. Ďakujem, pán predseda pokiaľ ide o tretie krajiny, ktoré sú blízko hraníc EÚ, dva konkrétne prípady tu už boli spomenuté. Dva jadrové projekty v Kaliningrade v Ruskej federácii, čo je e, vlastne obklúčené Rus, e, Pol, Polskom a Litvou a Pobaltím. A potom Bielorusko, kde sa plánuje jadrová elektrán iba 20 km od litovskej hranice. A keď sa Celý svet pozeral na to, čo sa e, deje v Fukushime. Bieloruská vláda 15. marca a ruský podnik Rosatom podpísali zmluvu, podľa ktorej Rosatom dokončí jadrovú energi- elektráreň vo e, Bielorusku do roku 2018. Rusko tiež pripravuje 6 miliard dolárov pre Bielorusko na financovanie tohto projektu, takže bieloruské orgány neinformovali e, svojich susedov o tomto projekte a ten súčasný projekt jasne e, porušuje e, dohovor s ESPO o dopade, o environmentálnych dopadových štúdiách. Ďakujem slova, pani Tikal. Ďakujem pán predseda, pán komisár. Vítam rozhodnutie komisie urobiť záťažové testy v rámci EÚ Žiadame, aby tieto záťažové testy boli zrealizované na základe všeobecných kritérií, aby sme zlepšili bezpečnosť EÚ. Momentálne máme 134 jadrových elektrární v Európe, ktoré nám dávajú 30 energetického mixu v Európe. Jadrová bezpečnosť je zodpovednosťou nás všetkých a preto musíme vypracovať uznesenie, pre bezpečnosť jadrových reaktorov. Každý reaktor musí mať k dispozícii potrebné investičné prostriedky a na základe zaťažových testov bude potrebné prispôsobiť štandardy pre budúce reaktory a toto zvýši náklady. Európska únia musí investovať do energetickej efektívnosti a do prechodu na obnoviteľné zdroje energie, vrátane rozpočtu a dopravy. Ďakujem, pani Týkala. Teraz pani Jatnáky, jednu minútu. Hyvä asia, että EU haluaa jäsenmaissaan ja... Európska únia by mala žiadať o to, aby aj sus, e, Centrály v susedných krajinách boli kontrolované týmito záťažovými testami. Nemáme na to záväzné prostriedky, my musíme slušne požiadať, aby tieto testy vykonali. Navyše Európska únia nemá stanovené spoločné normy, preto je dôležité, aby takéto spoločné normy existovali. Po tretie, nezávislé orgány by mali viesť tieto e, testovanie, nemali by to robiť národné orgány, lebo neprichádza do úvahy, aby vlastne národné orgány e, povedali, že v ich krajinách nie sú nejaké e, závady a preto ich treba e, tieto testy zveriť nezávislým orgánom. A teraz ďal, Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Chcem pripomenúť kolegom, že nehoda vo Fukushime sa neskončila, že ešte sú tu rizika explózie. A mám otázku na komisára Otingera. E, pokiaľ ide o tieto záťažové testy, ako povedali kolegovia, ako to chcete robiť? Na jednej strane chcete garantovať, aby všetky kritériá, ktoré ste spomenuli vo výbore ITRE, boli vzaté do úvahy v každom štáte, ktorý má jadrové zariadenia. Ako chcete donútiť jeden štát, ktorý odmietne, aby nezávislí experti overili a skontrolovali ich jadrové elektrárne? Lebo a že keď budú tvrdiť, že oni robia seba kontrolu. A ako takto chcete aplikovať tieto záťažové testy. Je absolútne nevyhnutné, aby to boli nezávislí experti, ktorí budú vykonávať kontrolu. Ale čo budeme robiť v prípade susedných krajín? Hovorili ste o Arménsku, o Bielorusku a tak ďalej, aby akceptovali takéto kontroly. Treba, aby vás parlament podporoval, ale ako tam budeme pokračovať? A pokiaľ ide o zodpovednosť, máme skutočnú zodpovednosť pre jadrovú energetiku a tam

Ďakujem a teraz pani Verdman. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, jadrová katastrofa poukázala v Japonsku na jednu vec. Príroda je silnejšia ako človek. Preto skutočne nastal čas, aby tie staré alebo zemetrasení ohrozené jadrové elektrárne boli odstavené. Z hľadiska musíme opustiť túto energiu. Záťažové testy Ehm, nebudú viesť druhému Černobylu. Potraviny z Japonska, to je ďalšie heslo. Chcem sa spýtať komisie, chcete skutočne zamoriť Európu eh, žiarením? Ja by som bola, keby sa už dnes začalo konať tejto oblasti, to znamená, že investujeme, využívame alternatívne zdroje energie, energii, už sú alternatívy, chránia životné prostredie a okrem toho vytvárajú nové pracovné miesta. A v Rakúsku sme mali jadrová elektráreň Cventendorf, ktorá nikdy nebola spustená. Dnes je tam solárna elektráreň. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani McGuinness. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Táto rozpráva by sa mala týkať jadrovej bezpečnosti, siaha ďalej, ale tu ide vlastne o jadro a energetický mix. Mňa by, chcelo, mňa by zaujímalo, kedy sa predloží tá cestovná mapa v oblasti energetiky, kedy to vypracuje komisia. Ja by som chcel spýtať, či je vôbec primerané hovoriť o zaťažových testoch, lebo čo sa týka bankovníctva, tam sa hovorí o zaťažových testoch, ale ničomu to neviedol. Radšej bolo lepšie hovoriť o posudzovaní rizika a posudzovaní e, bezpečnosti. Toto by asi malo vypo- silnejšiu vypovedaciu hodnotu Malo by sa to týkať všetkých jadrových elektrární, malo by sa to týkať ale napríklad aj e, miest, kde sa skladuje vypal, využitý odpad. To znamená, že musíme hodnotiť bezpečnosť jadrových zariadení a kolegové vraveli, že dnes závisíme na jadrovej energii, aj keď nemáme tieto elektrárne na našom území, na území našich štátov. Dôležité je z cestou energetického mixu, povedzme si otvorene, obnoviteľné zdroje energii nebudú určite jednoduchou odpoveďou. Senior. A teraz dávam slovo pánovi Arzenisovi. Ďakujem pekne, pán predseda. 25 rokov trvalo, aby sme zabudli na Černobyl a katastrofa v Japonsku asi nevedie k tomu, aby sme si dobre pripomenuli, čo sa vtedy udialo. Ak by sme teraz váhali pri nejakom rozhodnutí, tak eh, nebolo by to dobré z hľadiska bezpečnosti. Prešlo 25 rokov a naďalej trváme na tom, že atomová energia je bezpečná. Mali sme okamžite uzatvoriť jadrové zariadenia, mali sme zabrániť tomu, aby sa stávali nové. Rozhodne potrebujeme mať nukleárne fórum, kde sa bude diskutovať aj o záťaži na životné prostredie, ktorú spôsobí jadrová energia musíme zvýšiť náš podiel pri solárnej energie, musíme zamerať aj na ďalšie obnoviteľné zdroje. Vážený pán komisár, vy máte možnosť prísť s legislatívnou iniciatívou, máte povinnosť konať, to je veľmi dôležité. E- Ďakujem a teraz pán komisár Otinger. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanky a poslanci. V prvom rade téme dlhodobej energetickej politiky. Pozývame vás úplne vyslovene, aby ste sa od prvého dňa podielali na tej energetickej cestovnej mape a preto ponúkam politickým skupinám od mája e, rozhovory o rôznych scenároch energetického hospodárstva v Európe na nadchádzajúce 10 ročia. Jeden scenár, jedna alternatíva, so všetkými potrebnými dôsledkami, určite so sebou prináša aj zvýšenie podielu obnoviteľných e, zdrojov energie, čo najvyšší podiel, možno aj 100% podiel. Musíme mať e, investície do výskumu, vývoja, úložných kapacít a tak ďalej. Ale zároveň zaoberáme sa aj právnym základom. Lisabonská zmluva má práve 1,5 roka. A na jej vzniku ste sa podielali viac vy než ja. Tá zmluva predpokladá rozsiahle e, legislatívne právomoci EÚ v oblasti energetiky. Je tam jedna jediná výnimka, a to je dosť e, dôležitá výnimka, ktorá bola takto veľmi vedomé e, ukotvená, a síce otázka energetického mixu ostáva právomoci národných parlamentov. Môžeme sa sporiť o tom, či to bolo správne, ale jasné je to, že dôsledky z toho, čo sa udialo v Japonsku, si treba tiež uvedomiť a musíme to zohľadniť, keď budeme pracovať na tej našej cestovnej mape. A mohol by som si prijať veľa na nadchádzajúci čas a, zásadné zmeny a určite máme dostatočné expertné poznatky, pokiaľ ide o ten energetický mix, ale v nadchádzajúcich rokoch je jednoducho táto vec v kompetencii členských štátov. Ten cieľ 20 obnoviteľných zdrojov energie obmedzuje pri členských štátov na 80 Čiže ak je tu vôľa e, členských štátov e, do koncu roku 2020 e, dosiahnuť tento cieľ, tak musia členské štáty na tom pracovať a teda ich príslušnosti alebo kompetencie sú tak povediať, zúžené na 80% alebo menej. Prečo? Pretože tých 20% Um, je v globále a to je možno 10 uh, doprava a potom je tam Sú tam ale ďalšie sektory, obnoviteľné zdroje energie sú voda, biomasa, solárna energia, veterná energia a 35 uh, náraz sa očakáva pri týchto zdrojoch, čiže za 3 či 4 roky sa má predbehnúť podiel obnoviteľných zdrojov e, v porovnaní s tepelnými e, uholnými elektrárňami. A toto sa akoby e, ignorovalo 35 za 9 rokov týchto obnoviteľných zdrojov. A nechceme sa pozerať len na ten rok 2050, ale pozrieme sa na roky 2025-2030, čiže na ďalšie 10 ročie, do ktorého teraz musíme investovať do tej techniky, e, do sieti, do možností e, skladovania a percento v roku 2030 e, premeny elektriny bude možno nejakých 40 a tam sa tiež budú musieť členské štáty opäť rozhodnúť, ak tie obnoviteľné zdroje energie budú predstavovať 40 alebo viac percent, tak členské štáty už majú len 60 percent alebo menej. A to sa dostalo opäť k téme právomoci na európskej úrovni. Možno to niekomu sa nezdá dostatočne rýchly vývoj, ale Náš cieľ teda je 20, 35, možno 40 obnoviteľných zdrojov energie. To je jasný vývoj pravomoci k európskej kontrole a európskej úrovni. Keď sa pozrieme na ten scenár obnoviteľných zdrojov energie, tak sa vždy oplatí paralelne sa pozrieť aj na členské štáty. Napríklad Veľká krajina, e, rastúca krajina Polsko, ambiciozná krajina v Polsku. 90% e, elektriny sa vyrába z uhlia. 90%. A nepovažujem za pravdepodobné, a preto sa pýtam aj prítomných poslancov zo všetkých strán z tejto veľkej ambicioznej krajiny Poľsko, či si myslia, že v tejto krajine bez ohľadu na to, kto bude v politike viesť, dokážu stláčiť využitie uhlia na 0%. I ja si to nemyslím. A v Polsku sa momentálne plánuje nová jadrová elektráreň. Čiže poľskí partnery chcú jadrovou energiou prispieť do svojho energetického mixu a chcú sa vlastne odslobodiť od svojej závislosti na plyne z Ruskej federácie. Nož, pani Harms, e, táto vláda je demokraticky zvolená, má veľkú, veľkú dobrú reputáciu v tejto krajine a my v Nemecku by sme nemali to trpieť e, predstavou, že všetko vieme lepšie. Predsa musíme rešpektovať aj Poliakov, musíme im predsa uh, prejaviť dôveru, že vedia, čo robia. Áno, máme trošku také sklony, že z Nemecka chceme uh, riadiť celú Európu a ja myslím, že musíme uh, s určitou skromnosťou zohľadniť demokratické procesy v iných krajinách ako Polsko a Francúzsko. Ďalší bod. Ich spreche als ähm, Europäer, der Hovorím ako Európan, ktorý pozná svoju domovinu Nemecko a ktorý rešpektuje demokratické procesy v Polsku, v Francúzsku a v ďalších členských štátoch. A preto som povedal, 90% uhlia. Ak niekto má 90% uhlia, tak to nebude také jednoduché znižiť to na nulu. A preto uhlie, bez emisí CO2, to je ďalšou alternatívou. Ak poznáte Polsko, ak poznáte Rumunsko, poznáte Španielsko, tak predsa musíte v tej cestovnej mape 2050 pre energiu nechať priestor aj pre uhlie, pretože inak e, nerešpektujete demokraticky zvolené parlamenty a e, vlády. A preto podľa mňa tá téma CCS je nesmierne dôležitá na ceste k inému cieľu, aby sme mali teda e, hospodárstvo bez emisí CO2 v nadchádzajúcich 10 ročiach. A 2050 teda chceme mať menej než 10 e, emisí CO2 v porovnaní s dneškom. Prosím vás, neprerušujte, neprerušujte komisára, hovorí pán predseda. Čo sa týka jadrových elektrární, viete, že sú tu krajiny, ktoré momentálne majú moratórium na jadrovú energiu alebo chcú e, odstaviť elektrárne, napríklad Nemecko. A potom sú tu susedné krajiny, ktoré odložili plánovanie nových elektrární, napríklad Švajčiarsko. Ale sú elektrárne, ktoré sa stávajú, napríklad vo Fínsku. Potom sú krajiny ktoré majú jadrové elektrárne, plánujú nové a potom sú krajiny, ktoré nemajú jadrové elektrárne a chcú začať elektrárne budovať. A preto si myslím, že je výborné a dôležité, že bez ohľadu na všetky tieto rozdiely a rozdielne kultúry, tie záťažové testy a bezpečnostné previerky najvyšších štandardov eh, majú byť uplatňované všeobecne a majú to a akceptovať všetky členské štáty. Je to malý, ale rozhodujúci spoločný menovateľ pre maximum bezpečnosti pre krajiny, kde je jadrová elektrá- kde sú jadrové elektrárne alebo krajiny, kde nie sú. A orgány majú byť nezávislé. Nož, dámy a páni, v rôznych oblastiach života mám verejnoprávnu kontrolu a dohľad v oblasti zdravotníctva, bezpečnosti, cestnej premávky, energetickom hospodárstve, priemysle a v ďalších oblastiach. A ja by som v zásade chcel vyjadriť dôveru verejnoprávnemu dohľadu. A pani Harms, keď jednoducho tu hovoríte o papenheimských a tvrdíte, že národný dohľad nad jadrovou energiou neplní svoje zákonné povinnosti, tak to je veľmi vážne a pani Harms to je vyjadrenie nedôvery svojmu kolegovi, e, vášmu kolegovi Tritinovi, ktorý 7 rokov bol ministrom životného prostredia a zodpovedal aj za túto oblasť energetiky. Takže v zásade ja mám dôveru voči, tieto, voči týmto orgánom a som ochotný s nimi spolupracovať. A v máji vám plne transparentne pred tým rozhodnutím predložím návrh záťažových testov s príslušnými kritériami a veľmi rád si od vás vypočujem návrhy vylepšení, doplnení, s cieľom, aby sme rozbehli proces, ktorý v konečnom dôsledku bude akceptovaný v členských štátoch a e, ktorý bude e, riadne kontrolovaný. Takže tento záťažový test ktorým nás poverili šéfovia štátov a vlád, nám vlastne dáva spoločný európsky postup, aby sme sa dopracovali k najvyššej bezpečnosti vo všetkých tých 134 e, jadrových elektrárniach a to je niečo, čo by si malo získať podporu aj v parlamente a nie e, hneď od začiatku e, byť predmetom e, kritiky a nedoro- neporozumenia. No a posledná vec, ja som prevzal uh, e, smernicu o jadrovej bezpečnosti z júla, júna 2009, ktorá sa má do júna tohto roku uh, transponovať. Poviem vám otvorene. Mne vo svojej podstate nepostačuje, pretože v prvom rade sa zaoberá nejakými formálnymi úpravami, právomocami, ktoré sú tam definované, sú tam nejaké, nejaké predpisy pre tieto orgány, ale e, čo sa týka podstaty, tam jednoducho tomu, tomu chýba šťava, takže paralelne s týmito bezpečnostnými previedkami v druhom polroku chcem v zmysle poverenia Európskej rady hovoriť o otázke, ako môžeme rýchlo novelizovať túto be- e, smernicu jadrovej bezpečnosti a ako e, to materiálne pozmeniť, zásadne pozmeniť, e, aby sme mali jednotnú bezpečnosť na európskej úrovni. Takže zatiaľ toľko. Now, dear Kolegyne, kolegovia, Modrého kartu nemôžete použiť na to, aby ste položili otázku rade alebo komisárovi. Modré karty slúžia na to, aby ste položili otázku kolegyni, kolegov, kolegovi. Takže skutočne teraz poprosím vás, aby ste nezdvíhali modré karty, lebo takáto možnosť nie je. Slovo má teraz pani Dury. According to the rules. Podľa pravidel. Teraz pán Győri. Pán Győri. Tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő. Vážený pán predseda, pán komisár, poslankyni, poslanci. Táto rozpráva bola veľmi poučná. Skutočne vám ďakujem pekne za túto možnosť a počúvala som veľmi pozorne. Skutočne je ambíciou maďarského